Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dobré popoludne, kolegovia a kolegyne. Vítam vás na dnešnom zasadnutí. Máme zasadnutie výboru ITRE. Ak nie sú žiadne iné pripomienky, tak môžeme začať program bez nejakej zmeny. Nevidím žiadne pripomienky. Ani nepočujem pripomienky. Bod číslo 2, oznámenia predsedníctva, je to veľmi dôležité. Zasadnutie zajtra po obede sa začne o 3.45, takže poprosím vás, nebude to o 3. ale bude to o 3 na 4 a bude sa to konať v inej miestnosti PGS 5B001 je to vlastne to isté, je to len na piatom poschodí a tam sa stretneme. Bod číslo 3. Štúdia na tému investícií do európskej energie, ktorú predstavia Luc van Nuffel a Jessica Yearwood. Vítajte v Európskom parlamente ešte raz. Ďakujem za to, že ste prišli. Štúdia je pripravená Trinomixom. Je to konzultačná agentúra pre politiku z Rotterdamu, ktorá robí výskum a politické poradenstvo, pokiaľ ide o energetické problémy a otázky. Veľmi dôležité pre nás. Máme dvoch hostí, pán Luk van Nuffel, od januára 2015 je poradcom vo firme Trinomix. Je to Podobne aj s pani Česikou Jirvudovou, ktorá pracuje ako energetická konzultantka v tejto firme Trinamix. A pani Jirvud pracuje v oblasti udržateľnej energie, energetickej účinnosti a takisto aj v oblasti správy na európskej úrovni. A pán Luc van Nuffel má zasa veľkú skúsenosť, pokiaľ ide o belgickú oblasť tejto oblasti. Pracoval aj v poradenskej činnosti v, pre Svetovú banku, takisto v agentúre pre flámskú energetiku, takisto aj v belgickej federálnej vláde, takže obidvaja sú pre nás veľmi skúsení a, a stení hostia. Vy ste analyzovali odhadované investície a potreby, ako aj stimuly a bariéry, ktoré sú súvisia s investíciami do energetického sektoru e, pod odlišnými technologickými scenármi, ktoré sú požadované na to, aby sa dosiahli európske energetické a klimatické ciele. Hovoríme o elektrine, nehovorím o energii, teraz budeme špecificky hovoriť o elektríne, o, o dizajne trhu s elektrínou a vaša štúdia sa sústredí s hodnotením celého množstva možných politických alternatív na to, aby sa podporili požadované investície v oblasti elektriny. Takéto odporúčania potrebujeme, to pre nás veľmi dôležité na to, aby sme si uvedomili, ako vlastne to vyzerá z pohľadu profesionálov, čo nám poradíte do našich sektorov, čo máme robiť, čo máme zapracovať do tých nariadení a predpisov. Je to potrebné v jednotlivých návrhoch legislatív, napríklad pokiaľ ide o otázku správy vecí verejných, alebo pokiaľ ide o trhový dizajn, alebo takisto aj národní regulátory, aj tých sa to týka, to znamená, sú tu viaceré druhy návrhov, pre ktorých sú vaše poradenské e, vstupy veľmi dôležité. Takže na úvod dostane slovo pán Luc van Nuffel. Ako sa dohodnete? Dobre, takže pani Česika Jirvoj. Alphabetic order, but it's not alphabetic order. Okay, madam, the floor is yours. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za úvodné slova. Ako spomenulo sa, úvod cieľom tejto štúdie, aby sme poskytli vhodné e, odporúčania, aby sa uľahčili investície do energetického elektrinového trhu, ale také sa budem sústrediť aj na ten prechod do nízkouhlíkového prostredia do roku 2050. Na to, aby sa nám to podarilo, tak sme preskúmali viaceré dôležité oblasti. Sústredili sme sa predovšetkým na ciele súvisiace s energetickými a klimatickými cieľmi, tak sa isto pozeráme aj na investície, ktoré sú potrebné, aby sa tieto ciele dosiahli. Takisto tu máme aj prelet európskych nástrojov, ktoré majú stimulovať energetické investície z finančnej perspektívy. Potom sme revidovali jednotlivé trendy v investíciách, jednotlivé bariéry a stimuly pre tieto investície. A takisto sme sa sústredili aj na možné politické alternatívy, odporúčania, a na to, aby sa nám to všetko podarilo, sme revidovali viaceré druhy literatúry, tak akademické ako aj politické. Máme tri prípadové štúdie z jednotlivých regiónov Európskej únie a boli sme v konzultácii s viacerými zúčastnenými stranami. Na to, aby sme teda začali, tak ten prvý krok bolo identifikovanie energetických cieľov v oblasti energetiky, Teraz už viacero rokov Európska únia sa snaží rieši, riešiť túto trilemu, ktorá je vlastne na priesvitke zohľadnená. Pokiaľ ide o implementačné politiky, pokiaľ ide o dodávky energie, táto má byť trvalejšia a konkurencieschopnejšia. V rámci tohto rámca Európska únia si stanovila viaceré ciele. Máme tu napríklad ciele 2020, 2030, to sú rámce, ktoré sa týkajú takisto aj emisí skleníkových plynov, sú tu ciele, takisto obnoviteľná energia, účinnosť energetická, ale také sú to aj cieľe, pokiaľ ide o interkonekciu na úrovni elektriny a takisto šikovné siete. A viaceré členské štáty sa snažia dosiahnuť tie ciele 2020, avšak dodatočné politiky a investície sú dôležité na to, aby sme dosiahli ciele 2030 a 2050. A na to, aby sme dosiahli tie ciele do roku 2050, je najdôležitejšie tých 80 až 90 percentné zníženie e, skleníkových plynov. Potrebujeme veľké investície na európskej úrovni, pokiaľ ide o dodávanie elektriny. Najdôležitejšie investície sa týkajú práve pokiaľ ide o generáciu elektriny. Ten, to rádius od 45 do 80 miliard eur do roku 2050 každý rok, kde zhruba 75-80 sa týka obnoviteľnej energie a potom, pokiaľ ide o siete, tam máme 40 až 62 miliard, ktoré sú potrebné ročne do roku 2050, z čoho vlastne zhruba 85 je požadovaných iba na distribučnej siete a to je potrebné na to, aby sme e, vyhoveli vlastne e, generovanej energii aj distribúcii, tak na strednej ako aj malej úrovni za využitia smart technológií. Dôležité sú vzájomné prepojenia a nahrádzanie starých sietí novými technológiami. A takisto aj otázka uskladenia energie a reakcie na dopyt. Očakávame, že v tejto oblasti budeme mať ešte bližšie údaje. Na to, aby sme všetky tieto investície podporili, ktoré sú dôležité na to, aby sa dosiahli cieľe dekarbonizácie do roku 2050, Európska únia sa stanovila viaceré nástroje. Z regulačného hľadiska najdôležitejšie sieť transeurópska a s ňou súvisiace nariadenie. To sa týka e, projektov spoločného záujmu, takisto smernica o obnoviteľnej energie, takisto ETS. Okrem týchto regulačných nástrojov sú tu aj viaceré základné nástroje, financujúce nástroje, napríklad CEF, kde sa, sústred, kde sa sústredíme na podporu nástrojov projektov, ktoré sú pre spoločný záujem, takisto EFSI, sa sústredia predovšetkým na výskum a inováciu a ďalšie všeobecnejšie zdroje, ako napríklad ESIF. Tieto finančné prostriedky alebo podporné nástroje poskytujú zhruba 1,5 miliardy eur každý rok vo forme grantov a zhruba 12,5 miliardy vo finančných nástrojoch pre všetky energetické projekty, avšak to prezentuje iba 10 až 15 celoročných investícií, ktoré sme identifikovali, ktoré sú potrebné iba pokiaľ ide o investície týkajúce sa elektriny. Takže by sme mohli povedať, že je tu potreba dodatočných financí v tejto oblasti. Pokiaľ ide o jednotlivé trendy investičné, ktoré sme zaznamenali, pokiaľ ide o generáciu e, energie, Začnem teda s konvečnou obnoviteľnou energiou a potom môj kolega Luk bude pokračovať s dodatočnými trendami a so zvyškom prezentácie. Takže pokiaľ ide obnoviteľnú energiu, si uvedomujeme, že technológia a náklady na túto technológiu idú smerom nadol a pohybuje sa to už, približuje sa to tej konvenčnej technológie, vyžaduje si to zhruba 15 miliard investícií, 15 miliard investícií, ktoré sa napríklad udiali v roku 2015, od roku 2004 to, vlastne tento narad investícií sa strojnásobil. A však treba povedať, že teraz hlavným vodcom v tejto oblasti, pokiaľ investície na svete je Čína, už nie Európa. Tieto investície sú však nie veľmi rovnovážne prerozdelené, sú tu rozdiely medzi členskými štátmi a týka sa to predovšetkým dotácií. Hoci tie dotácie idú smerom nadol, a vychádza sa hlavne z potrieb trhu. A pokiaľ ide o konvenčnú generáciu energie, konvenčné generovanie energie, tak tu sme identifikovali to, že je tu navýšenie, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, ktoré vlastne robia tlak na konvenčnú generáciu energie a jednotlivé elektrárne sa odstavujú tohto starého typu technológie v prospech nových, ktoré sú šetrnejšie od životnému prostrediu. Niektoré členské štáty plánujú, že zavedú alebo už zaviedli jednotlivé kapacity, kapacity e, ktoré by mali ísť v prospech zavádzania novej technológie. Rečník hovorí bez mikrofónu. Jessica sa už sústredí na jednotlivé investície, ktoré sú regulované. Mám, tieto sú vlastne spúšťané hlavne e, z obnoviteľných zdrojov energie na to, aby sa zabezpečil prístup pre obnoviteľné zdroje energie, ale takisto nesmieme zabúdať na to, že veľká časť investícií je potrebná aj na to, aby sa obnovili starnúce infraštruktúry. Tie potreby sú stále väčšie a je to prepojené s rozvojom e, tých sietí. Momentálne tu máme ten prienik e, obnoviteľnej energie, zhruba je to na úrovni 28% z celkového množstva, z čoho 50% je slnečná a e, veterná energia. V niektorých členských štátoch ten podiel je dokonca oveľa vyšší, napríklad pokiaľ ide také krajiny ako Nemecko. Pokiaľ ide o tú penetráciu na rovni 10 vo všeobecnosti, tak tu problémy nie sú, pokiaľ ide o sieť a pokiaľ ide o genera- kapacitu generácie, tej, generovania tejto energie. To je dostatočné na to, aby sa vlastne absorbovali tieto kapacity intermitencie. Ale pokiaľ ide o tie väčši, väčšiu úroveň, treba povedať, že tá vyváženosť bude potrebnejšia a tieto potreby sú pokrývané predovšetkým e, určitej formy flexibility, e, pokiaľ ide o generovanie energie, ale pokrýva sa to napríklad aj na úrovni uchovávania energie, skladovania energie. Takže pokiaľ ide o, tá, o tú reakciu na dopyt, e, to už sa v priemysle zohľadňuje, napríklad pokiaľ ide o prerušiteľné kontrakty a to sa teraz momentálne takisto aj vyvíja v rezidenčnom sektore, ale stále tu je ešte pred nami veľa práce. Pokiaľ ide uskladnenie energie, to je hlavný technologický, to je dôležitá časť tej technológie, pokiaľ ide napríklad o hydroenergiu, prezentuje to zhruba 90 tej C energie a tie nové technológie pomaly sa rozvíjajú, napríklad batérie, batérie tam napríklad pozrieme sa na Nemecku, zhruba 40 tých jednotlivých e, zariadení už má k dispozícii zálehové batérie. Takže to sú dôležité investičné trendy spolu s digitalizáciou, kde napríklad dochádza k zmene toho energetického mixu, keď sa na to pozrieme, na tie služby, ktoré dodávateľia poskytujú. Takisto tu máme nové výrobky, napríklad energetický box. Takže to sú veľmi dôležité prvky v rámci tej evolúcie energetického sektora. Pokiaľ ide o penetráciu tých obnoviteľných zdrojov energie a ďalších nových energií a investícií, to e, vedie k tomu, že ceny na energiu stále rastú. To treba zohľadniť, to znamená dostupnosť finančná. Tam sú takisto ciele, ktoré treba splniť a uvedomujeme si, že systémové náklady napríklad v roku 2030 budú na úrovni 30 vyššie ako napríklad v roku 2010. Napriek tomu, napriek nižším veľkoobchodným cenám, Treba povedať, že celkové, e, celkové náklady na energiu elektrickú stále rastú. My si všetci veľmi dobre uvedomujeme, že sú tu aj ďalšie trendy, pokiaľ ide elektrický sektor, elektrifikácia dopravy, elektrifikácia kúrenia, napríklad transport a metapenetrácia penetrácia na úrovni 80%, očakávaná penetrácia na úrovni 80% roku 2050, ten dopad bude skutočne veľmi vysoký. Vtedy to bude zhruba na úrovni 10% celkovej spotreby energie a bude si to vyžadovať zhruba 150 MW generačnej kapacity. Elektrifikácia kúrenia je takisto niečím novým Máme tu napríklad e, tepelné čerpadlá, takisto e, panely solárne, takisto dopad na plynový sektor, bo takisto dôležitý. Videli sme napríklad v tlači, napríklad v Holandsku, že vláda prijala strategické rozhodnutie na to, aby postupne odstavila využívanie plynu na účely vykurovania a už nebudú vlastne investície do plynovej infraštruktúry, pokiaľ ide o vykurovanie. Takisto si uvedomujeme, že finančná podpora v Európskej únii, pokiaľ ide o elektrínu, elektrickú energiu, pokiaľ ide o investície, tak tu došlo k nárastu veľmi značnému medzi rokmi 2008 až 2012 a to navýšenie nie je významné, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje 90%, ale pokiaľ ide o fosílne paliva 39%. Je dosť prekvapujúce, že fosílne paliva, vrátane uhlia a takisto plynu ešte stále sú dotované v takej vysokej miere a to je jedno z tých našich odporúčení, ktoré by sme chceli urobiť aby tu postupne sa odstavili dotácie v tejto oblasti. Je to jedno z možných riešení na to, aby sa uspelo v tom prechode k nízkouhlíkovej dodávke energie. A pokiaľ ide o financie, tak vieme, že sú tu nové nástroje. Napríklad sú tu kooperačné družstevné partnerstva, takisto sú tu projektové financov, druhy financovania, napríklad eh, private equity a tak ďalej. Aké sú teda tie hlavné investičné e, problémy a stimuly? Historického hľadiska hm, ten dopyt bol vždy dôležitým stimulom, ale už tomu tak nie je. Vieme, že dopytová krivka je limitovaná a vlastne ten náraz dopytu je pokrytý už obnoviteľnými, obnoviteľnou energiou a investíciami, ktoré idú do toho. Pokiaľ ide o mieru remunerácie, Jessica vlastne na to už poukázala, je tu skôr o nižší úroveň, ide tu o nižší úroveň, takisto to nie je nejaká prekážka už. Takisto vidíme, možno by sme sa mohli sústrediť na tie najdôležitejšie problémy, ktoré sú tu, aby sme dodržali čas, a tu sme si uvedomili, že najväčším stimulom v súčasnom kontexte trhovom je podpora obnoviteľných zdrojov energie a jeden z tých jeden z tých najdôležitejších problémov ešte stále je vlastne tá komplexnosť a, povolovacích postupov a takisto verejná miera akceptácie infraštruktúry ako takej. Takže toto sú možno ešte stále také kritické otázky aj v tej súčasnej situácii. And then <clears throat> we have uh, assessed 12. A potom sme vyhodnotili ešte 12 politických alternatív. Prvá skupina sa sústredí hlavne na fungovanie trhov, druhá sa sústredí, v druhej skupine teda sme identifikovali politické alternatívy, ktoré možno sú potrebné v prípade, že trh nebude riadnym spôsobom fungovať. A tretou skupinou týchto politických alternatív, tam sa hovorí o všeobecnom kontexte regulačného rámca a našim záverom je teda, že politické alternatívy by sa mali sústrediť na zlepšenie fungovanie trhu. Práve tieto sú najúčinnejšie a najvhodnejšie a vlastne reagujú na jednotlivé kritéria, ktoré sme predložili na to, aby sa dali vyhodnotiť jednotlivé politické alternatívy. Takže sme hodnotili jednotlivé politické alebo prístupy, brali sme do úvahy jednotlivé dopady a Prezentovali sme tu tých 6 najpozitívnejších prípadov, avšak tieto závery sú potom transponované do jednotlivých odporúčaní, takže navrhujem, aby sme prešli rovno k tým odporúčaním, odporúčaniam, kde ide o tú najdôležitejšiu časť štúdie samotnej. Prvé odporúčanie sa sústredí na potrebu investičnej istoty. To je jasný signál, ktorý sa opakuje v jednotlivých štúdiách a signáloch aj zo strany priemyselnej sféry. Tá bezpečnosť pre investorov je kľúčová, istota pre investorov nie len teraz, po, nie len pokiaľ ide o generáciu energie, generovanie energie, ale pokiaľ ide o siete, a tak ďalej. Takže napríklad sme si všimli v tej prípadovej štúdii, že v prípade Španielska, pokiaľ ide obnoviteľné zdroje, tam došlo k zmene v roku 2013, dokonca s retroaktívnym e, vplyvom, a to viedlo k zastaveniu všetkých investícií. Je to kriticky dôležité. Po druhé, obnoviteľné e, zdroje energie Tie podpory by nemali byť iba predpovedateľné a stabilné, to sa týka toho prvého odporúčania, ale takisto e, tá podpora zo strany európskej úrovne by mala byť lepšie koordinovaná medzi členskými štátmi na regionálnej úrovni napríklad a malo by sa vychádzať z potrieb trhu. A myslím si, že tie najnovšie, najnovší vývin situácie zaoberá správnym smerom, napríklad pokiaľ ide o zavedenie výberových konaní, tenderov. To je pozitívny krok a takisto niektoré tie myšlienky a návrhy, ktoré sú v tom balíčku zimnom, to sú takisto kroky, ktoré sú pozitívne smerom dopredu. Pokiaľ ide o výskum a rozvoj, uvedomili sme si, že ciele v tejto oblasti sú v poriadku, pokiaľ ide o kvantitatívne hľadisko, tak Európska únia dostatočne investuje do výskumu a obnoviteľných zdrojov energie, ale predsa len je tu ešte určitý priestor pre zlepšenie, napríklad pokiaľ ide o lepšiu koordináciu pre sústredenie sa na, a nové trhové koncepty, modely a tak ďalej. Bezpečnosť dodávok, dodávková bezpečnosť, to je takisto kritická otázka a chceli by sme spomenúť, že tie mechanizmy remunerácie a tie rozdiely, ktoré tu máme členskými štátmi, mala by to byť väčšia koordinácia na regionálnej úrovni, ak je to možné, takisto aj na úrovni EÚ. A pokiaľ ide o uskladňovanie energie, je tu potreba regulačného rámca, harmonizovaného rámca na európskej úrovni. Je to takisto myšlienka, ktorá momentálne začlenená v tom zimnom balíčku. A posledné odporúčanie, v, tom, v tej prvej sady, tam sa sústredíme na kapacity interkonekcie, vzájomného prepojenia a vítame tie ciele, ktoré boli stanovené zo strany EU európskych e, zákonodárcov, tých 10%, ale myslíme si, že diferencované ciele by boli vhodnejšie a že e, zákonodárci by sa mali sústrediť predovšetkým na disponibilitu týchto kapacít, nielen na fyzickú kapacitu, na disponibilnosť týchto fyzických kapacít, ale tieto fyzické kapacity by vlastne mali byť k dispozícii aj pre trh a to je takisto dôležitá otázka týkajúca sa aj súčasného stavu. Ďalšie odporúčania, ktoré sa sústredia potrieb na to, aby sme mali dobre fungujúci regulačný rámec týkajúci sa investícií do sietí. Tu to sa potom transponuje prostredníctvom jednotlivých nástrojov. Je to dôležité, pretože pokiaľ ide operátorov cieľ týchto sietí. Prístup k financiám a finančným nástrojom a k partnerom, to je dôležité nie je to však najväčší problém, nevníma sa to ako najväčší problém a bariéra. Sú tu však určité menšie otázky, ktoré by sme chceli spomenúť, napríklad pokiaľ ide o prístup k finančným nástrojom Európskej únie. Tento prístup by mal byť zjednodušený, mali by sme sa vyhnúť nejakým zdvojna, zdvojovaniam a takisto, aby aj mali operátori mali možnosť pristúpiť k týmto finančným nástrojom Európskej únie, mohli by, to, mohli by sme sa uberať cestou agregovania jednotlivých iniciatív. Pokiaľ ide o cenové stimuly, signály, tie sú dôležité pre investorov, týka sa to uhlíka, energie, takisto aj pokiaľ ide o siete, regulované tarify sú, nie sú správnym nástrojom na to, aby sa e, investície podporovali, to znamená, treba zrušiť regulované tarify, sadzby, jednotlivé stropy, to je potreba odstrániť, je tu potreba odstrániť to na to, aby sme podporovali ďalšie e, investície. Myslím, že cena CO2, nemusím už opakovať, že vlastne táto cena je príliš nízka a že treba urobiť ďalšie kroky na to, aby sa zvýšili ceny v tejto oblasti. Pokiaľ ide o reaktívnosť dopytu, a energetickú účinnosť, tak sa snažíme vyjadriť k adekvátnemu rámcu právnemu a regulatornému. Myslíme si, že na EU úrovni je potrebné urobiť kroky na zadefinovanie zodpovednosti, kompetencií, pravidlá, pokiaľ ide o vlastníctvo údajov, komunikáciu a tak ďalej. A ešte posledná vec. Pokiaľ ide o povolovanie, je potrebné skrátiť zjednodušiť tento proces a verejná akceptácia je tiež vec, ktorou je potrebné sa zaoberať a sú tu už aj určité nápady, určité osvedčené postupy. Napríklad investori a orgány by mali konzultovať verejnosť a mali by ponúkať verejnosti prístup k spolufinancovaniu projektov, napríklad formou kooperatív. Takéto Veci sa už teraz dejú v niektorých krajinách, aj v Európe. A myslím, že to je osvedčený postup, z ktorého sa môžu poučiť aj ostatné krajiny. Ďakujem pekne, pán predseda. Sme samozrejme v dispozícii na otázky. Ďakujem pekne za túto prezentáciu vašich zistení, mimoriadne dôležitých. A teraz sa obraciam na kolegov. Kolega Levandovský dostane slovo ako prvý. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Súhlasím s predsedom, že to bola prezentácia veľmi zaujímavá a odporúčania sú veľmi ambiciozne. Mám dve otázky. Prvá, ten odhad toho, čo je potrebné dosiahnuť, dosiahnuť cieľa, že to je viac než 140 miliard eur na výrobu aj na eh, transmisiu a to je oveľa viac, než EÚ eh, e je schopné dosiahnuť. My sme prvomi týždňami odhlasovali revíziu systému ETS a vychádzame z toho, že táto reforma má zvýšiť cenu povoleniek, pokiaľ ide o emisie CO2. Na no otázka znie, ako vy vnímate možný vplyv zvýšenia ceny CO2 na investície, teda aby sme dosiahli tie ambiciozne ciele, ktoré ste vyspomínali. A ešte druhá otázka. Teda podniky a rizikový profil, teda toho, čo sa dá financovať cez EFSI a z európskeho rozpočtu k tomuto, keby ste sa mohli vyjadriť, e, možno pokiaľ ide o investície FC v oblasti energie podľa krajín. Ak také informácie z pozície nemáte, dobre, ale opýtať som sa mohol. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Niedermayer ako ďalší. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za prezentáciu. Ja mám jednu otázku tá sa týka hlavne investícií do sietí. Vy ste v prezentácii nehovorili o decentralizácii produkcie energie. To je v poriadku, lebo nevieme, aký model prevládne, ale zdá sa, že decentralizácia produkcie zohra dôležitú úlohu. Ale takáto výroba samozrejme nepotrebuje nejakú extenzívnu sieť, takže ak tomu dôjde, ako umožniť investície do siete, ako ich prilákať e, možno relatívne nízkokapacitná sieť a e, zvýšenie e, skladovacích kapacít. Možno toto by mohlo byť zohľadnené ako kompenzácia. A aby náhodou nedošlo len k zvýšeniu cien elektrickej energie, aby Mm, toto nebol toho dopad. Ďakujem pekne. A teraz kolega Skrilec. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si vás vypočul a všimol som si, že ste spomínali COPEX. kapitálové investičné náklady na priešlenskými štátmi. Máte k tomuto nejaké údaje, lebo podľa mojich informácií sa to dosť líši v závislosti od úrovne vývoja v členských štátoch. Čiže nie sú tam rovnaké príležitosti, pokiaľ investovanie do tej istej technológie, čiže tie menej rozvinuté krajiny kde rizika, či už politické alebo iné, sú prítomnejšie, tam tie investičné náklady na tú istú technológiu sú vyššie ako v krajinách, ktoré sú na vyššej úrovni. To je moja prvá otázka. Teraz druhá otázka. Tá sa týka flexibility. Vy ste spomínali, aj v štúdii to je uvedené, veľmi slušne ste spomínali to skladovanie. A moja otázka znie, máte pre nás nejaké odporúčania, pokiaľ ide o investovanie do rozvoja technológií skladovania, lebo v USA, v Číne, tam už majú veľké kapacity na skladovanie, dá sa to dokonca iba dožiť na úrovni domácnosti a u nás to stále ešte iba v úrovni vízie. Takže to je druhá otázka a teraz tretia. Informačné a komunikačné technológie. teda také IT, ktoré umožní občanom lepšie zúčastňovať e, trhu s energiou. K tomuto odporúčania nemáte, ale myslím, že toto je mm, relevantná otázka. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovia. Ak dovolíte, aj ja by som nejaké otázky položil. nie som si istý, či som správne pochopil, čo ste povedali, teda, že prístup k financiám problémom nie je. To znelo dosť optimisticky. Mne sa teda páči, ale čo s mechanizmom kapacít? Lebo to súvisí s investícií. Nikto nechce investovať do výroby, do výroby elektrickej energie. Čiže prístup k financiám nie je problém. Prosím, objasnite nám to. A ten pomer, pokiaľ ide o výrobu energie a siete s energiou, Pokiaľ ide o to investovanie do sietí, to je asi 60 investícií do výroby energie. Hlavne v prípade obnoviteľných zdrojov je to veľmi potrebné. A vo vašej prezentácii sa uvádza, že nové nástroje financovania a modely financovania lebo v konečnom dôsledku predsa všetky investície zaplatia zákazníci, že nakoniec. Čiže je jedno, či sú tie investície súkromné, verejné, štátne, z rozpočtu. Aj takto v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu nákladov a za všetko zaplatí zákazník. Ale kto to spustí? Kto začne investovať? Čiže majú to byť súkromní investori, alebo sa mať na národnej úrovni z rozpočtu národného, alebo by to mala byť EÚ. Takže kto to má celé spustiť? Lebo aj tak nakoniec to zaplatíme my všetci ako zákazníci. To dobre chápeme, ale niekto ten proces odštartovať musí. Ešte sa niekto, kolegyne, kolegovia, hlási o slovo? Nie. Takže požiadam našich hostí, aby na otázky odpovedali možno v rovnakom poradí, alebo ako chcete. Dobre, nech sa páči. Áno, dopad revízie ETS. Tým, že by som začala. Čiže ak pôjdeme podľa poradia otázok, tak by som začal ja. Ciele a ETS. Tá otázka je dobrá, veľmi dobrá dokonca. Samozrejme, že cieľom súčasnej iniciatívy z ETS je zvýšiť cenu a naozaj ide o adekvátnu intervenciu s cieľom stimulovať investície do obnoviteľných zdrojov energie aj do konvenčných zdrojov. Ak cena CO2 narastie, v tej chvíli samozrejme veľkoobchodná cena elektrickej energie tiež narastie a v tej chvíli obnoviteľné zdroje budú ziskovejšie, budú konkurenceschopnejšie bez dotácií. Čiže z makroekonomického hľadiska zvýšením ceny CO2 získame, pokiaľ ide o dosahovanie cieľa zníženia. Áno, marginálne náklady, áno, variabilné náklady podľa zásluhového princípu. Momentálne veľkoobchodná cena je príliš nízka, na to, aby sa stimulovali investície do obnoviteľných zdrojov energie. Tieto sa riadia podľa dotácií. Ak sa zrušia dotácie, tak sa už nebude do obnoviteľných zdrojov investovať. Do výroby, či už e, komerčným alebo obnoviteľným spôsobom. Čiže toto je časť odpovede a ak cena CO2 dosiahne rozumnú, v vozovkách rozumnú úroveň, tak v tej chvíli možno už nebude potrebná, nebude mechanizmus tej kapacitnej remunerácie. Čiže toto by mohlo byť e, jedno z možných riešení otázky zabezpečenia dodávok. No a pokiaľ o investovanie do sietí, decentralizovaná výroba energie, ako sa prejaví. Áno, v analýzach a v tých scenároch sa decentralizácia zohľadňuje, ale bude samozrejme záležať od toho, aké technológie sa presadia. Napríklad batérie. Ak tieto budú riešením, ak sa bude investovať do batérií, ako príklad uvediem Nemecko, 40 nových inštalácií, nových zariadení majú takúto zálohovú batériu. Potom už nebude samozrejme potrebné posilniť sieť. Čiže ak skladovanie presadí, bude to vplývať na mieru investícií, ktoré bude potrebné vykonať do sieti. A tiež poplatky za pripojenie, to je tiež prvok, ktorý bude vplývať na investície do sieti. V zásade by sme sa mali hýbať smerom k férovému podielu nákladov na investície do sietí, pokiaľ ide o poplatok výrobcom, aby sme mali naozaj optimálne náklady na systém, čo najnižšie náklady fungovania celého systému. Toto je tiež dôležitý prvok, ktorý by som v tomto kontexte uviedol. Ďalej. Flexibilita a ten podiel skladovania, aby sme dosiahli flexibilitu alebo zrovnovážnili služby. Tento príspevok skladovania bude závisieť od viacerých prvkov, nielen od dostupných technológií, lebo tam stále výskum prebieha, nové technológie skladovania, chemické a tak ďalej splňovanie energie a tak ďalej, ale je tu viacero možností z technologického hľadiska, ale potom sú tu prvky, ktoré súvisia s politickou úrovňou a to sú tarify, sieťové tarify, a preto som aj hovoril o regulačnom rámce, rámci. Napríklad to vlastníctvo je kritická otázka. Môžu operátori siete vlastniť a prevádzkovať e, aj skladovanie? Nie je to súčasťou tohto zimného balíka, ale je to naozaj kritický faktor, pokiaľ ide o operátorov pôsobiacich v sektore elektrické energie. A potom e, sieťové tarify pre skladovanie, to je ďalší kritický prvok ako to s nimi bude, či sa uberieme cestou alokovania, teda či sa skladovanie rozdelí rovnomerne medzi výrobcov a spotrebiteľov, respektíve skladovateľov, čiže zadefinovaním toho regulačného rámca, aj pokiaľ ide o vlastníctvo, Eh, sa zadefinuje eh, skrátka aj celý rámec toho skladovania a eh, z tohto sa bude odvíjať aj vplyv a úloha alebo miesto toho skladovania v celom systéme. Digitalizácia, informačné technológie, veľmi dôležité a účasť občanov, to je tiež dôležitá vec a ambíciou zimného balíka. Je to sme jeden z najdôležitejších prvkov toho balíka, tým je zvýšiť účasť občanov a na to sú samozrejme potrebné aj určité nástroje, napríklad tie inteligentné merače, potrebujeme inteligentné ceny, alebo ja povedané dynamické ceny, regulovanými pevnými cenami. Nedokážete stimulovať občanov, aby boli aktívnym aktérom na trhu s energiou. Čiže aj v tejto oblasti sú potrebné technológie, inteligentné zariadenia, technológie a tak ďalej a potom adekvátne politiky na druhej strane. Čiže obe tieto veci sú potrebné. Pán predseda, áno, keď som to povedal, tak to možno vyznel ako taká provokácia, teda že financovanie je k dispozícii, ale toto hovoria operátori, čiže prístup k financiám a náklady financií v súčasnej situácii Tie náklady nie sú veľkým problémom. Problémom je však ziskovosť. Ak identifikujete e, potenciálne ziskový projekt, tak nemáte problém získať finančných partnerov. Peniaze získate. Ale tá ziskovosť, o tu ide, a riziko je tiež kľúčový faktor. Regulačné rizika, už som to povedal dva či trikrát, že regulačné rizika, teda istota pre investorov sú kľúčové. Potom technologické rizika, aj tie sú dosť vysoké. A potom tie ekonomické rizika samozrejme. Ako sa vyvíjenie cena, aká bude tá marža do budúcna. A keďže je tu veľa neistých premenných, ktoré vystávajú v sektore elektrickej energie. A ešte posledná vec k investíciám. Je potrebné rozlišovať regulované a liberalizované investície. Regulované investície to sú operátory sietí, tu musia orgány zadefinovať jasné pravidlá. Pričom investície do výroby, do skladovania, strana dopytu, to je už otázka liberalizovaného trhu a tam je potrebné, aby sa toho chopili súkromní investori, vychádzajú samozrejme z vhodného prostredia, regulačného rámca a aj z určitého vhodného trhového rámca. A k tomu mechanizmu kapacity, keby ste mohli ešte. To je môj osobný názor lebo štúdia sa tým nezaoberala, ale v súčasnom kontexte podľa môjho názoru neexistuje alternatíva. Momentálne s tým, že ceny na veľkoobchodnom trhu sa riadia iba variabilnými nákladmi, neexistuje alternatíva potrebujeme mechanizmus kapacitnej remunerácie, aby sme spustili investície do výroby. A preto Rôzne členské štáty sa aj uberajú touto cestou a je to prístup z dola nahor, čo je v poriadku, pretože neexistuje jedno jediné riešenie, ktoré by bolo vhodné a vyhovujúce ako reakcia v členských štátoch. Čiže prístup z dola nahor je v poriadku, vychádzajú do špecifických potrieb v špecifických členských krajinách, ale v istej chvíli bude potrebný aj prístup z hora nadol, aby sa harmonizovali jednotlivé iniciatívy, aby došlo k koordinácii a aby sa národné členské štáty mali možnosť e, otvoriť účasti zo susedských krajín. Čiže to, čo sa deje teraz, podľa môjho názoru nie je nesprávne, ale malo by sa celé nasmerovať tomu správnemu cieľu, ktorý si musíme spoločne zadefinovať. Ďakujem. Nech sa páči, pani kolegyňa. Chcete niečo doplniť? Áno, možno. Niečo nebolo pokryté úplne. Vyhodnocovanie na úrovni EÚ Takže máme tu viacero scenárov, máme tam detailnú prílohu. Keď sa chcete na to pozrieť, tak sa k tomu môžete, môžete e, dopracovať aj k informáciám podľa členských štátov. Myslím si, že všetko ostatné už bolo e, zodpovedané. Ďakujem, hovorí pán predseda obom. Bolo to naozaj pre nás veľmi zaujímavé ako informácia aj tie vystúpenia, pretože v tomto momente e, sa chystáme prijať balíček o čistých energiách. Ďakujem obom e, hosťom za ich vystúpenie aj za ich prezentácie. A teraz pôjdeme na ďalší bod programu. Je to bod číslo 5. Nie, 4. Ospravedlňuje sa predsedajúci. Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách. Spolo, e, spravodajcom je pán Zoriňo. Určite si spomeniete, v roku 2016 v septembri Európska komisia prišla s nariadením podpora konektivity internetového spojenia e, v miestnych správach alebo v kolektivitách. A cieľ bol veľmi jasný Wi-Fi spojenie k dispozícii všetkým občanom, návštevníkom vo verejných zónach, na verejných priestranstvách v celej Európe. Wi-Fi pre EÚ. Komisia na to vyčlenila e, fond a výbor Terána pripravia stanovisko v zmysle článku 53. A my e, v tomto bode máme veľmi jasnú zodpovednosť. Nech sa páči, pán Zorine, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, návrh tejto správy pre túto takú významnú iniciatívu a síce Wi-Fi spojenie pre EÚ a zvýšenie internetového prepojenia e, všade v miestnych samozprávach, miestnych spoločenstvách e, sa riadilo istým princípom a síce je dôležité, aby sa urobila štúdia aby sa európsky občan priblížil k európskym inštitúciám. V prípade digitálnej únie to znamená, že občania by mali byť schopní pochopiť výhody spoločného jednotného digitálneho trhu a ako tieto výhody môžu vplývať na ich každodenný život. A na to potrebujeme špecifický regulačný rámec, ktorý samozrejme e, mení celú našu spoločnosť ako celok. A um, cieľom mojej iniciatívy je, aby sme občanom dali konkrétny zisk, konkrétne výhody a aby sme išli istým spôsobom príkladom, takým príkladom, ako by sme my chceli rozvíjať e, Európsku digitálnu spoločnosť e, Gigabyte, teda spoločnosť, ktorá bude inkluzívna, ale zároveň, ktorá bude technologicky lídrom, teda prísť s takým projektom alebo návrhom. Pri príprave som sa stretol s viacerými inštitúciami, s výborom regionov a s ECOSOKom. Keď pripravovali túto správu, Eh, stretol som sa s operátormi, eh, s providermi, s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, samozrejme s tieňovými spravodajcami, s nimi bola spolupráca vynikajúca. Tiež sme zorganizovali dve verejné vypočutia v rámci balíčka Telekom eh, organizované boli našim parlamentným výborom. V mojej správe je viacero myšlienok a založené sú na piatich pilieroch. Poprvé, kvalita. Treba zabezpečiť neutralitu siete a tiež technologickú neutralitu. Potrebujeme tiež zabezpečiť neutralitu ekonomickú, aby nikto nebol vyčlenený len preto, že nie je schopný zaplatiť faktúru za tieto služby, rovnako geografická neutralita, aby vo vzdialených regiónoch, v horských regiónoch a tak ďalej, v regiónoch, ktoré sú vzdialené od miest, aby títo ľudia neboli odtrhnutí od pripojenia, ale to, čo musí byť e, podmienka číslo 1 sine qua non, a to je kvalita. Tá musí byť vynikajúca len takýmto spôsobom. Budeme môcť zaistiť, že tento projekt bude skutočne mm, dlhotrvácný a zároveň poskytujúci kvalitu, pretože technológie nie sú neutrálne, oni sa naďalej budú vyvíjať. A naše skúsenosti, alebo tento projekt samozrejme musí byť na úrovni e, tejto výzvy. A e, tu e, ide o e, zodpovednosti, ktoré musíme zdieľať, musíme spolupracovať a vychádzať zo skúseností vo všetkých krajinách EÚ. Musíme využiť čo najjednoduchšie postupy a zároveň musíme konať veľmi rýchlo a veľmi účinne. Preto je dôležité, aby E, sme brali do úvahy priority každej krajiny a to spomína aj návrh komisie. Tam sa hovorí, že ten, čo prvý príde, tak e, prvý bude mať túto službu, ale my si myslíme, že každý členský štát by si mal zadefinovať svoje priority, adaptovať ich svojim špecifikám, svojim zónam, regiónom a tak ďalej. A takýmto spôsobom im zabezpečíme síce slobodu prístupu k službám, ale zároveň zabezpečíme koherentnosť projektu. Nebudú tam žiadne prekážky trhu a nejaká hospodárska súťaž a hlavne chceme zaistiť udržateľnosť projektu a takto providery budú mať možnosť využívať lokálne fondy, európske fondy, aby E, sme zabezpečili vysokú kvalitu a aby sa kvalita služieb zvyšovala. Pokiaľ ide o harmonogram pre pozmeňovacie návrhy, tak to určite povie pán predseda. Predpokladám, že deadline bude tento týždeň. A len záverom by som dodal, e, že si samozrejme vypočujem vaše názory, rovnako čakám na vaše pozmeňovacie, alebo ďakujem za vaše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu tieňovým a ja tiež prídem s pozmeňovacími návrhmi, ktoré, myslím, sú potrebné k vysvetleniu kľúčových bodov. Pokiaľ ide o zjednodušený model kontroly voucherov, tento proces musí byť jednoduchý a ďalší pozmeňovací návrh objasniť to, že tie reštrikcie alebo obmedzenia, ktoré budú, budú, e, budú legálne samozrejme a pokiaľ ide o objem informácií a tak ďalej a v rýchlosti. Ďakujem. E, tento návrh správy je symbolicky veľmi dôležitý, ani nie tak pokiaľ ide o investície, a tiež je dôležitý ten časový harmonogram. Myslíme si, že projekt treba spustiť čím skôr, pretože chceme istým spôsobom to DNA rozvoja e, v začleniť do tohto projektu. Potrebujeme teraz radšej dobrý projekt ako mimoriadne dobrý o niekoľko rokov. Tá rýchlosť e, je veľmi dôležitá. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A teraz za EPP pani Sender. Ďakujem. Rada by som poďakovala spravodajcovi Zoriňovi za návrh správy, ktorý umožňuje upresniť niektoré body tohto nariadenia E, umožňuje vo výške 20 tisíc eur financovať fondy v miestnych samozprávach, kde by mohli inštalovať Wi-Fi napojenie a tak by bolo Wi-Fi spojenie bezplatné pre občanov. Ako sme už povedali, moja politická skupina tento návrh podporuje, pretože občania potrebujú Európu, ktorá bude užitočná, konkrétna, hmatateľná a ktorá bude viditeľná aj v každodennom živote ale musíme objasniť niektoré aspekty. Musíme e, odpovedať na nádeje. Nezabúdajme, že je tam je len 120 miliónov eur e, v, vo fonde a len určité obmedzené sumy sú k dispozícii, takže tento e, program musí byť kompletovaný inými fondami, napríklad štruktúralnými fondami a preto podporujem pozmeňovací návrh číslo 18. Návrh nariadenia uvažuje o tom, že jedine e, vysokorýchlostné e, pripojenie môže byť financované z tohto projektu, ale ako je v čísle 7 e, zadefinované, tri štvrtiny európskych oblastí na vidieku nemajú rýchly stály alebo stále spojenie. Takže ak chceme vysokorýchlostný internet, tak ten treba aplikovať v tých zónach, kde je skutočný, skutočná potreba. Tiež podporujeme pozmeňovací návrh číslo 14. Tiež súhlasíme s jediným systémom identifikácie pre e, celé EÚ, ako hovorí návrh 3, e, ale nezdielam e, názory spravodajcu, pokiaľ ide o odstránenie všetkých obmedzení a reštrikcií. E, myslím, že by sme mali umožniť miestnym samozprávam, aby postupovali tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu napríklad v prípade nelegálneho obsahu. A myslíme si, že členovia miestnych samozpráv by mohli byť financovaní z tohto projektu, aby mohli uľahčovať žiadosti a šíriť tento projekt v regiónoch. Myslím, že zdieľame rovnaké e, ciele a tiež súhlasím so spravodajcom, aby sme postupovali čím skôr, aby prvé financovanie alebo zápisy či prihlásenia boli ešte pred letom. Je to veľmi konkrétny projekt, ktorý umožňuje občanom ukázať konkrétnu pragmatickú Európu pre občanov a vzhľadom na všeobecný kontext v EÚ si myslím, že je to niečo naozaj dôležité. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda, za vaše poznámky. Pán Telička za ALDE. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, dámy a páni, úvodom by som ocenil prístup a postoj spravodajcu Zoriňa, pretože naozaj s ním sa veľmi dobre spolupracovalo. Hovoríme o situácii, keď v členských štátoch nemáme ešte takú digitálnu kultúru, kde by bolo jasné a zrejme, že by každá obec mala Wi-Fi prepojenie cez miestne zdroje alebo inými investíciami. To, čo tu je navrhnuté, to situáciu dramaticky nezmení, tie finančné prostriedky sú obmedzené, ale nie je ani úlohou EÚ nahrádzať zdroje z národných alebo regionálnych rozpočtov. Skôr by som E, dodal alebo doplnil, že ide o to, aby sme konštruktívne spolupracovali, aby sme dosiahli uspokojivého výsledku, ale naozaj by bolo dobré, aby sa tie zmeny v členských štátoch urýchlili a hlavne tam, kde tá kultúra ešte nie je dostatočne vyzretá. Máme rôzne obce, rôzne regióny, rôzne infraštruktúry. Ja tu už plne podporujem ten rôzny prístup, aj som to povedal. K samotnému textu podľa mňa návrh je kvalitný. Odráža to aj výsledky diskusie, ktorá už prebehla aj vo výbore. Isté otázky by sme samozrejme mali ešte prepracovať a ja k tomu pravdepodobne predložím aj pozmeňovacie návrhy. Čo je ale dôležité je, aby sme mali jasný program, aby sa zabezpečilo to, že tento projekt naozaj niečo prinesie, že niečo zmení. A to tiež znamená, že tento program a samotný spôsob, ako to bude komisia riadiť, tie požiadavky, tak to povedie k zmene kultúry a zároveň to prinesie ten nevyhnutný pozitívny efekt Myslím, že tu máme stále ešte problém s otázkou financovania zo štrukturálnych programov alebo iných prostriedkov a tu možno inak vidím pozmeňovací návrh 18, kde nie je veľmi jasné, ako to bude e, vyzerať s developermi a s komplementaritou. Ak by to malo byť v tom pravom zmysle, tak to podporím, pretože si želáme e, tento efekt multiplikovať. Geografická rovnováha bola spomenutá. Kolega Zoriňo e, to naozaj veľmi e, rovnovážne vyjadril v jeho pozmeňovacom návrhu. Bolo by možné to ešte trošku doladiť, ale určite je to kvalitný návrh. Potom ďalšia vec. Narušenie eventuálnej eventuálne narušenie konkurencie. Ja som to bol, keď som, ktorý hovoril, že nebude to asi také závažné, ak to nebude nejaké zasahovanie medzi programom pre príjemcu a pre existujúce hotspoty, ktoré už existujú, ale mali by sme v tých úvodných ustanoveniach zdôrazniť, že komisia by mala zabraniť situáciám, ktoré by neboli také relevantné v prípade objemov, ale ktoré by vytvárali nejaké nevhodné prostredie. Ešte jeden návrh pozmeňovací, pokiaľ ide o prístupu informácií v rámci informačnej spoločnosti. To je naozaj v súlade s tým, ako treba reagovať na poskytovanie univerzálnych služieb. Pán predseda, vážení kolegovia, ešte záverom by som dodal, že predložím niektoré návrhy na zmenu. E, ten text nejak dramaticky nemienim meniť, ale tú zásadu e, rýchle umožniť, aby naozaj tá prvá aktívna časť mohla prebehnúť už dnes a aby sme obdržali aj kvalitný feedback od poskytovateľov a aby sme na tejto skutočnosti mohli ďalej aj budovať. Ďakujem. Pán Silikiotis. Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel poďakovať kolegovi spravodajcovi naozaj naše stretnutie tieňových spravodajcov bolo veľmi dobré, hlavne pokiaľ ide o aktiváciu prepojení súhlasíme s návrhom aj s našou dohodou. Túto iniciatívu treba podporiť, aby bolo prepojenie Wi-Fi pre všetkých vo verejnej správe, pre nemocnice, školy a tak ďalej a táto iniciatíva, aby sa týkala proste všetkých, pokrytí, boli všetci univerzity, školy, komunik- eh, mass media a tak ďalej. A rovnako si myslíme, že je dôležité zabezpečiť aj korektnú a rovnovážnu geografickú distribúciu. Eh, voľné Wi-Fi spojenie sa musí podporovať eh, hlavne v tých krajinách, ktoré majú najväčšie problémy e, s tým šírením internetu, ktoré, kde sú napríklad ostrovy alebo vzdialené regióny, horské regióny a tak ďalej. Takéto Wi-Fi e, spojenie e, pre všetkých by bolo výhodou pre všetkých, pre všetky spoločenské vrstvy, ale budeme hlasovať proti návrhu komisie, kde sa hovorí, že že by malo byť nariadenie na základe uzavretých návrhov. Je proste z toho návrhu first come, first serve, prvý, ktorý príde, že prvý e, bude mať tieto možnosti. Myslíme si, že mali by sa urobiť aj štúdia, ankety in situ a na základe toho prichádzať návrhy a tam môže dojsť k určitým oneskoreniam. A pokiaľ ide o účasť miestnych samozpráv pri pôsobení akejkoľvek iniciatívy, áno, vieme, že bude fungovať isté centrum, kde všetci budú môcť pristúpiť k bezplatnému Wi-Fi. Treba tiež zabezpečiť, aby Wi-Fi spojenie Mm, bolo eh, to spojenie internetové, aby bolo vždy gratis. To je vlastne základný cieľ eh, tohto projektu, nezabúdajme, ale zároveň na ochranu súkromných údajov a tiež uvažovať aj o reklame, ktorá sa čisto teoreticky môže zjaviť, alebo ktorá sa zjaví aj eh, v rámci tohto projektu. Ďakujem. Pán Blanko López, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Touto správou sa snažíme zvýšiť eh, prepojenie internetu v miestnych spoločenstvách. Keď hovoríme o Wi-Fi 4, ako sme už povedali, je to dôležité v mnohých zónach EÚ, hlavne v takom regióne, z ktorého ja pochádzam, a síce z Galície. Chcel by som Karlosovi poďakovať za vynikajúci návrh. Myslím, že trafil klinec po hlavičke, keď hovoril, že všetky lokálne body prístupu Wi-Fi majú byť financované a majú byť súčasťou európskej siete s, s jediným autentikačným e, prístupom a aby tam neboli žiadne obmedzenia, alebo keď žiada geograficky rovnomážne rozdelenie týchto nie veľmi veľkých finančných prostriedkov, a myslíme si, že pridelovanie financií podľa systému, kto prvý príde, ten prvý dostane, nie je najsprávnejší. A tiež si myslím, že je potrebné stanoviť povinnosť služieb počas minimálnej doby, aby sme zabezpečili kontinuitu, aby sme tieto investície zhodnotili, aby sme e, zabezpečili, e, že sa neskôr takéto infraštruktúry nebudú využívať obchodne na zisk, ak boli proste zaplatené z týchto fondov. A v tomto zmysle predložíme aj pozmeňovací návrh. Ďakujem. Deadline na pozmeňovacie návrhy je, je 2. marca. A teraz poznámky Európskej komisie DigiConnect. Connect Je tu šéf eh, služby pán Hervy Dupuy. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne tieňovým spravodajcom a spravodajcovi za túto zaujímavú diskusiu. My vítame stanoviska, ktoré tu dnes odzneli. Aj tá správa sa uberá týmto smerom, ako sme vlastne to videli na úrovni rady. Takisto zdieľame ten pocit, že ide o aktuálnu a potrebnú iniciatívu, dobre načasovanú a čím rýchlejšie sa to začne implementovať a bude to na prospech občanom, tým lepšie. Mm, vítame aj skutočnosť, že väčšina tých pozmeňujúcich návrhov podľa nášho názoru zaznamenali veľmi dobré zlepšenie, spomeniem niektoré časti, napríklad odvolávka na gigabajtovú spoločnosť, pokiaľ ide o ten autentifikačný systém, že tu bude bezplatná konektivita, takisto odkazy na viac verejných priestorov ako kultúrne priestory. To sú veľmi dobré zlepšenia z nášho uhla pohľadu v porovnaní s pôvodným komisijným návrhom. Ohľadne ďalších dimenzií, tu máme určité výhrady. Častokrát počúvame diskusie o geograficky vyváženej distribúcii voucherov, napríklad pokiaľ ide o ten princíp prvý, ide, prvý príde, prvý melie. My si nemyslíme, že tieto princípy sú kompatibilné. Práve naopak, sú tu na to, aby sa riešili tieto črty a my chceme, aby tieto otázky sa riešili na úrovni pracovného programu, na to, aby sme mali možnosť upraviť krok za krokom jednotlivé kritéria, pokiaľ ide hodnotenie jednotlivých apelov. Takže bude to potom monitorované aj v teréne a bude to e, takto individuálne hodnotené. Je to súčasť tej individuálnej inovatívnej dimenzie tejto iniciatívy. My chceme, aby tá schéma bola skutočne ľahko aplikovateľná, aby miestne správy kdekoľvek v Európe, eh, odhľadnúť od ich administratívnych kapacít, skutočne mali rovnaké východisko v porovnaní s rozvinutejšími oblastiami. V tomto duchu teda aj toto bude taká inovatívna schéma a ďalšie dve pripomienky týkajúce sa dimenzií technologickej neutrality. Poprvé, je veľmi dôležité, aby sme jasne zdôrazňovali, že Wi-Fi konektivita je kľúčová pre poskytovanie občanom internetové služby Avšak nechceme povedať, že chceme ísť proti princípu neutrality technológie. Je dôležité, aby sme tento princíp aj naďalej uplatňovali, ale na takom širšom kontexte tých sietí. A druhá otázka sa týka sieťovej neutrality a sú tu viaceré odkazy na to, že tá konektivita by mala byť bez nejakých obmedzení, reštrikcií. Pre nás a to znamená, že by sme sa mohli dostať k iným diskusiám, ktoré by možno lepšie sa riešili na iných fórach a nie tu. A myslíme si, že e, prílišná preskriptívnosť alebo ustanovenia preskriptívne by komplikovali implementáciu schémy ako takej, rovnako ako aj finalizáciu legislatívy v súlade s Európskou radou. Takže z týchto dôvodov si myslíme, že je dôležité, aby sme boli flexibilní a vlastne ten samotný manažment, správanie týchto prístupových bodov, čo vlastne je e, najvhodnejšia úroveň v súlade s princípom subsidiarity. To je medzi, teda, medzi jednotlivými eh, úrovňami a poskytovateľmi tých služieb. Takže to je všetko ale vítame eh, to, že sa dosiahol ten konsenzus tu v parlamente a tešíme sa na rýchlu finalizáciu tohto postupu. For your remarks. And now is uh, time. Ďakujem a teraz je na rade spravodajca, ktorý zosumarizuje tieto vstupy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem spolu spravodajcom. Ďakujem kolegom, ktorí sa vyjadrili. Ďakujem takisto Markovi Lópezovi z komisie. Momentálne tu spúšťame víziu, ktorá má všeobecnú podporu. My vieme, aké sú tu problémy, ako budeme musieť riešiť tieto otázky. Zlepšili, zlepšili sme tento text prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Všetky zlepšenia sú samozrejme vítané. Ide to o to, aby sa, otázka, aby sa ten problém zjednodušil, aby tu došlo teda k zjednodušeniu a Možno by bolo ľah, ľahšie pre komisiu, ak by sme to nemali správu z parlamentu, ale našou úlohou je, aby tie otázky boli doriešené a preto sa tešíme na spoluprácu aj v tejto oblasti. Musíme ešte sprecízniť a Hans Sandel to povedal, že musíme sa pozrieť aj na tie otázky obmedzení, tých reštrikcií. Je tu otázku toho, že čo obmedzuje a čo neobmedzuje, to znamená, budeme to musieť v tej správe zadefinovať. Takisto sme zaznamenali veľký pokrok, pokiaľ ide o otázku toho princípu, kto prvý príde, prvý melie. Neviem, či všetci kolegovia s tým súhlasili. Kolega Blanco López eh, to takisto spomenul. Častokrát to je tak, že ide tu o pravidlá pre jednotlivé národné programy, ale Musíme dosiahnuť tú reakciu, ktorá by skutočne zohľadňovala otázku subsidiaritu, či skutočne to, čo sa robí na jednotlivých úrovniach, sa má robiť na tých jednotlivých úrovniach. Toto všetko vlastne podriadíme tým kritériám, ktoré máme na úrovni regionálnych, regionálnych úrovní. Nemalo by to omeškať ten program ani ten projekt a vlastne tie výsledky za týmto iba zlepšia. A pokiaľ ide otázku rozpočtu, je to 120 miliónov, s ktorými počítame, to je to, čo očakávame a tieto sú nám vlastne zagarantované. Treba povedať, že takéto finančné prostriedky máme k dispozícii. Je to určitý základ, ktorý môže ešte narásť, keď sa využijú, využijú ďalšie zdroje, napríklad štruktúrálne fondy, alebo ďalšie podporné fondy na to, aby tu došlo k takému multiplikačnému efektu, aby ten projekt skutočne mohol fungovať. Ako to povedal aj ďalší kolega, ide tu o projekt, ktorý je dôležitý tento rok už pre jednotlivé miestne úrovne Tento projekt má veľký, veľký dopad na ďalšie oblasti, na kultúru, zdravie, vzdelávanie. Vytvoria sa týmto určité dynamiky. Napríklad pozrieme sa na regionálne identity, ktoré by mohli takýmto spôsobom podporiť jednotlivé regióny v tom duchu, aby tie jednotlivé projekty skutočne fungovali. Predstavte si, že napríklad sa prihlásia viaceré regióny o finančnú podporu, ale čo jednoducho nám bráni v tom, aby sme pokryli jednotlivé e, prihlášky z regiónov. Našim cieľom teda je, aby sme začali s tou úrovňou 120 miliónov. Samozrejme, bude sa to potom rozširovať, vytvoríme takú silnú dynamiku na to, aby sme skutočne dosiahli a približili sa všetkým Európanom. Takže ďakujem vám všetkým za pozmeňujúce návrhy. Ja si pozriem ich znenie, budem sa snažiť o kompromisy. Je dôležité, aby sme skutočne sa venovali takémuto projektu, ktorý je veľmi dôležitý pre Európu a pre našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. Lehota na pozmeňujúce návrhy to je 4. 2. marca a samozrejme roku 2017 na poludnie 12.00 a ďakujem veľmi pekne a teraz prejdeme k bodu číslo 5. Ide o rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet únie, tzv. MFF Omnibus. Dovolte mi povedať kolegovia, že ide o špecifické nariadenie mimoriadne Dostal som prísľub zo strany Európskej komisie, že sa to už v budúcnosti nebude opakovať v takejto podobe, ako teda MMF Omnimus, ale že to bude separátne oddelené od jednotlivých výdavkov. Takže finančné nariadenia stanovujú princípy a postupy, ktoré sa majú uplatňovať, pokiaľ je ustanovenie a uplatňovanie rozpočtu Európskej únie, takisto aj pokiaľ ide o kontrolu finančných prostriedkov. Táto navrhovaná revízia, komisia sa snaží dosiahnuť jednoduchšie a flexibilnejšie pravidlá, ktoré by mali pomôcť pri optimalizácii výdavkov a dopadu súčasného MFF, ktorý je vlastne platný až do roku 2020. Tá revízia obsahuje e, obsiahle zmeny týkajúce sa všeobecných finančných pravidel, to je prvá časť toho návrhu, a takisto aj zmeny pravidel, pokiaľ ide o sektorové fondy a zmeny v jednotlivých e, špecifických ustanoveniach, v základných aktoch európskych programov pre financovanie, to je už súčasť to je časť 2 týchto, tohto návrhu a celý návrh vlastne obsahuje 250 strán. A pokiaľ ide o navrhované zmeny, kde ITRE má e, výnimočné kompetencie, ten navrhované zmeny navrhujeme predovšetkým e, dochádza tu k zmenám, pokiaľ ide o CEF a takisto aj pokiaľ ide o usmernenia týkajúce sa telekomu a nariadenia týkajúce sa SST. Je to špecifický podporný rámec, ten SST, Space Surveillance and Tracking. In general, the changes proposed a pokiaľ ide o tie zmeny, ktoré sa týkajú tých exkluzívnych kompetencií ITRE, tieto sú skutočne obmedzené a technického charakteru a to je ten môj dôležitý záver hneď na úvod. Komisijné služby, ako napríklad DG Budget, alebo DG NR, DG Connect, alebo DG Move, poskytli detailné vysvetlenie parlamentu, takže máme to v našom nariadení. A e, účel tejto, e, tejto správy podeliť sa o tieto informácie s vami. Ja tieto vysvetlenia považujem za dosť presvedčivé, ale som otvorený stanoviskám alebo jednotlivým výhradám. Je veľmi dôležité, aby sme pripravili naše jasné stanovisko za výbor ITRE. A pokiaľ ide o komisiu a navrhované zmeny zo strany komisie, pokiaľ ide o otázku telekomu, ide o CEF a usmerenia týkajúceho sa telekom, chcel by som zdôrazniť to, že tieto by mali byť koordinované s programom Wi-Fi pre všetkých Wi-Fi 4, kde parlament to paralelne takisto rieši. Vidíme to aj v bode 4 nášho dnešného programu, ktorý sme práve prebrali. A nezabúdajte teda na toto, keď sa venujeme otázke Wi-Fi pre všetkých. To je aj pre nášho správodajcu, pána Zorineho. Čo je ešte dôležitejšie pre internú koherenciu Európskeho parlamentu, ide tu o otázku prepojenia CEF a v rámci všeobecnej časti tohto návrhu. Zdá sa, že diskusie medzi komisiou a Európskou investičnou bankou ohľadne možnej budúcej realizácie E, tých nástrojov zmiešavania sú pokrokovejšie v rámci dopravy v porovnaní s otázkou energie, energetiky. My sa venujeme týmto témam. Spolupracujeme s výborom pre dopravu a takisto aj pokiaľ ide o telekom, tam to nie je až také e, pokročilé ako napríklad v otázke dopravy, ale tie zmeny by mali byť pripravené takým spôsobom, aby stimulovali zrýchlenie pre projekty týkajúce sa energie a telekomu. To znamená, očakáva sa, že tento nástroj pre zmiešavanie e, zoštihli, zrýchli a zatraktívni túto otázku pre súkromných investorov, aby investovali do pre projekty spoločného záujmu, tzv. PCI. Moje pozmeňujúce návrhy sa sústredia na objasnenie toho konceptu a takisto aj pokiaľ ide o úmysly tohto, tejto opcie, tejto možnosti alternatívy a takisto aj pokiaľ ide o vysvetlenie účelu a možných modifikácií. Takisto niektoré časti CEF e, sú tu výlučné kompetencie medzi ITRE a výborom pre dopravu my teda zdieľame tieto exkluzívne kompetencie výlučné a preto som úzko spolupracoval so spravodajcom z výboru pre e, dopravu a dúfam, že budeme mať spoločný text, ktorý spoločne odsúhlasíme e, aj s našimi kolegami v výbore pre dopravu. Je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom mohli ovplyvniť Európsku komisiu Malo by to byť pripravené čo možno najskôr, pretože komisia by mala by to mala pripraviť do júna tohto roku. To znamená, týka sa to prvej polovici tohto roku. A teraz požiadam tieňových spravodajcov pani Moody v mene SND. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem spravodajcovi za správu v tej podobe, aké ju doposiaľ máme. Dá sa tu s veľa vecami súhlasiť, pokiaľ ide o obsah a zmeny, úpravy, ktoré boli predložené. Máme tu viaceré body, ktoré by som chcela spomenúť a zdôrazniť. Poprvé, ten novonavrhovaný článok 274, tam sa navrhuje umožnenie toho zmiešavania, ale na rozdiel od návrhov, pokiaľ ide o nástroj pre zmiešavanie, ktoré sú v článku 272 na úrovni 10 celkového financovania, ten článok týkajúce Telekomu 274, tam už nie je navrhovaný strop, je to tam obsiahnuté. Ja si myslím, že by sme to mali sa na to pozrieť, aby sme zabezpečili, aby sa to tam opakovalo, aby to bolo jasnejšie vysvetlené, aspoň teda prečo to tam nie je špecificky obsiahnuté v tomto bode. Po druhé, myslím si, že potrebujeme sa pozrieť aj na určitú vyváženosť medzi grantami a finančnými nástrojmi a čo to vlastne predstavuje pre e, správu CEF alebo smerovanie CEF. Aký dopad to má aj na finančné programy na úrovni Európskej e, úrovne a predovšetkým pokiaľ ide o ten druhý bod, ktorý som chcela veľmi zdôrazniť, e, spomenuli ste ho vo vašej správe, ide o správu, management, ktorú potrebujeme jasne zadefinovať. Pokiaľ ide to zmiešavanie, ja si uvedomujem smerovanie a význam tohto smerovania, ale je absolútne kľúčové, aby sme mali jasné hodnotenie toho, aby tie finančné prostriedky boli využívané v súlade s prioritami, ktoré boli stanovené a aby skutočne to prinášalo aj výsledky v kontexte tých priorit. Takže oba z týchto dvoch bodov sú veľmi dôležité Ako ste takisto spomenuli otázku týkajúcich sa tých spolo- projektov spoločného záujmu a snahu dosledovať to, ako sa tie peniaze využívajú. Takže to sú tie moje úvodné pripomienky v tejto chvíli a ďakujem pekne spravodajcovi za jeho prácu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Líner za Alde, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ctení kolegovia a kolegyne, takisto sa chcem poďakovať spravodajcovi a predstave pánovi Buzekovi za veľmi dobrú prácu a chcem povedať, že sa teším na prácu a spoluprácu s našimi kolegami. Ja vítam tú snahu zjednodušiť to zo strany komisie, predovšetkým pokiaľ ide kompetencie ITD, e, kde sa kombinujú viaceré e, rozpočtové postupy a som presvedčená, že efektívnosť Connecting Europe Facility a Horizon 2020, že tieto musia byť navýšené Takisto vítam snahu zvýšiť efektívnosť financovania zo strany Európskej únie prostredníctvom toho zmiešava, zmiešavania. Máme tu tie nástroje na zmiešavanie, už to spomenul tak pán spravodajca ako aj kolegyňa. A pokiaľ ide o tie stanoviska, mali by sa sústrediť iba na tie témy, kde sme kompetentní a pokiaľ ide o tie citované články 272 ohľadne Connecting Europe Facility a 274 ohľadne Telekomu, a 276 ohľadne Space Surveillance a Tracking. Ja vítam tie stanoviska, ktoré ste tam spomenuli, pán Buzek, že chcete prilákať ďalších nových súkromných investorov, to je veľmi dôležité pre našu politickú skupinu a taký sa sústredenie s pánom Buzekom, že podpora týchto zmiešavacích nástrojov musí byť prevádzaná aj správnym manažmentom. Ja som presvedčená, že tie navrhované zmeny zo strany komisie a teraz zo strany nášho spravodajcu, pokiaľ ide o výročné kompetencie ITRE, sú dobrým postupom dopredu a teším sa na spoluprácu do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz pán Siliky Otis, nech sa páči, ďalší teňový spravodajca. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som na úvod aj ja vyjadril vďaku pánovi Buzekovi za túto iniciatívu. Guengel však má trošku iné stanoviska, pokiaľ ide o jednotlivé body a celkovú tému správy. Rovnako ako povedalo ALDE, pre nás tiež obohacovanie nie je až takou prioritou, skôr ide o zabezpečenie a dostupnosť prostriedkov na prospech spoločnosti a Európy ako takej. Takže nechceme poukazovať na rôzne nástroje, na ochranu jednotlivých investorov, čiže zlepšovanie a bezpečnosť investičných podmienok. Skôr ide o otázku toho, ako jednotlivé mechanizmy možno využiť pre súkromné investície. Ale skúsenosti bohužiaľ sú také, že v Európe, pokiaľ ide o súkromné investície, že veci nefungovali ako mali a že to skôr boli verejné prostriedky, a verejní investori, ktorí ťahali skrátka. Čiže verejné prostriedky je potrebné využívať, je potrebné ich dať do obehu, aby vznikli potrebné verejné štruktúry v Európe aby sme ich takto podporili. Takže takto by som skôr ja, tak by sme skôr my vnímali ten cieľ. Čiže viac verejných investícií, nie tých súkromných. No a v tejto súvislosti predložíme pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Uh, uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Európska komisia súhlasí so všetkým, čo sme povedali zjavne. Takže ak dovolíte, krátka reakcia z mojej strany. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ ide o nejaké konkrétne návrhy, tak prosím v pozmaňovacích návrhoch 270 a 274, to sú dobré príklady. Samozrejme, že správa, e, posúdenie vplyvov, to sú všetko dôležité veci, pokiaľ ide o prehlbenie a rozšírenie oboch návrhov, mm, tak možno tam sa dajú veci ešte doplniť a už sa teším na vaše pozmeňovacie návrhy. Kolegyňa Mlinár, zjednodušovanie, áno, to sa nám veľmi nedarí. Keď sa zamyslíme nad 10 či 15 rokmi, ktoré ubehli, ale je to veľmi dôležité. Aj tie ostatné priority sú úplne zrejme a musíme sa na ne zamerať. Čiže je tu taká diskusia medzi, povedzme, vami, pani kolegyňa, a pánom Silikiotisom, diskusia medzi Angelikou a Neoklisom. Ale je potrebné nie nastoliť tú rovnováhu, že? Lebo bez súkromných investícií nebudeme schopní obslúžiť našich občanov. To je zjavné. Čiže musíme všetko, čo je v našich silách, aby tu bola možnosť investovať. Takéto investície sú totiž dôležité, sú nevyhnutné pre našich občanov. Čiže áno, ja plne súhlasím s vami, že je potrebné uspokojiť toho občana. O toto nám ide. Ale bez nejakého predchádzajúceho uspokojenia súkromných investorov to asi nepôjde, lebo nemôže všetko z nášho rozpočtu, rozpočtu EÚ, národných štátov a tak ďalej. Čiže my predsa platíme aj do európskeho rozpočtu v konečnom dôsledku. My sme tí, čo prispievame do národných rozpočtov, my, občania. Čiže ide o otázku naozaj efektívneho investovania. A veľmi dobre vieme, že súkromné investície môžu byť naozaj veľmi efektívne. Môžu byť Čiže nehovorím, že by mali byť našou prietou súkromní investori, ale musím sa zamyslieť nad tým, ako nastoliť tú rovnováhu. Neoklízia, s vami súhlasím v tom, že ide o občanov, že tým je potrebné vyhovieť. Ale tú rovnováhu je potrebné nastoliť medzi vašimi názormi, kolegyňa a kolega. Takže ďakujem, všetky pripomienky naozaj boli veľmi zaujímavé. A niečo tu možno bolo aj trošku provokatívne a to sa mne veľmi páči. Teraz vás chcem informovať o tom, že máme lehotu na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Je to 9. marca tohto roka. A Európska komisia tá by chcela prácu sfinalizovať do júna tohto roka. Čiže čo nám ostáva 4 mesiace na to celé? Na našu prácu, na náš návrh Európskeho parlamentu. To bude v auguste o, prepašte, v apríli, v apríli, jasné. A potom Európska komisia bude reagovať svojim návrhom. Dobre, takže bod číslo 6 nášho programu ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Veľmi dôležité. Je to návrh stanoviska Palma López Bermecho. Je spravodajkyňou. Je to správa, takto je to stanovisko ITRE pre výbor INTA. Návrh komisie pozmeniť antidumpingové a antisubvenčné nariadenia. Čiže ako si komisia predstavuje riešenie toho, čo sa často kritizuje ako trhovo-ekonomický štatút Číny. Čiže Čína naozaj bola predmetom diskusí v EÚ často, a teda či udeli tejto krajine štatút trhovej ekonomiky alebo nie. Mali sme výmenu názorov za účasti Bernda Langeho, predsedu INTA, ja si aj pamätám tie diskusie, veľmi dobre sa nespomínam, takže to je ten kontext. No a teraz nadviažeme na túto diskusiu, takže poprosím už našu spravodajkyňu, pani López Bermecho, aby sa vyjadrila. Nech sa páči, máte slovo. Gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Stanovisko tohto výboru je veľmi dôležité, aby sme zadefinovali budúcnosť antidumpingovej legislatívy v EÚ. Revízia týchto dvoch nariadení je veľmi dôležitá pre budúcnosť európskeho priemyslu, ktorý čeli globálnemu e, priemyslu a obchodu a trhu e, vo veľkej transformácie. Pre nás je dôležité neznižovať a priori štandardy ochrany v rámci VTO. A to znamená, že treba uchovať možnosť rozlišovať medzi trhovými a netrhovými ekonomikami na základe protokolov e, prístupu do takých krajín ako je Čína, ale tiež to znamená lepšiu definíciu cien a prekážok, e, ktoré definujú dumping. Preto si myslíme, že tie prekážky alebo e, rôzne výnimky v daňovej oblasti, nízke environmentálne či sociálne štandardy, sa musia tiež, sa musí o nich uvažovať, keď sa definuje dumping. Tiež si myslíme, že je dôležité, aby sa aj odbory mohli zúčastniť pri antidumpingových konaniach a vyšetrovaniach, rovnako ako spotrebitelia alebo firmy, pretože európsky sociálny model ako celok je ten, ktorý chceme uchovať spravodlivými obchodnými normami, Musíme uchovať európsku priemyselnú sieť, ktorá je e, chrbtovou kosťou našej spoločnosti, ale zároveň prísť s takým environmentálnym a sociálnym modelom, e, ktorý e, sa musí naďalej zlepšovať. A preto vychádzame z dobrého návrhu komisie a tiež z konsenzu, ku ktorému sa EP dopracoval v oblasti antidumpingových pravidiel pri obhajobe európskeho priemyslu. A ja dúfam v dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a politickými skupinami, by sme sa dopracovali ku kvalitnému textu. Salini. Dobre, a teraz tieňoví spravodajcovia, pán Salini za EPP. Ma, la, la... Ďakujem. Môj pocit je ten, že spravodajkyňa veľmi dobre zachytila toho ducha tie myšlienky, ktoré vyjadril Európsky parlament v tom, ako treba reagovať na návrh toho, že by Čína mala byť trhovou ekonomikou. My sme proti tomuto štatútu v takej modalite, ako sa to navrhuje. My si myslíme, že to je veľmi subtilný právny problém. V návrhu komisie mizne v rámci VTO rozdelenie medzi krajinami so štatutom a bez neho. A ak sa začne taký proces, kde sa bude pracovať len na určitom výrobku, tak potom sa ťažko bude zisťovať to porušenie e, v konkrétnych tohto e, výrobku. A je tu riziko, ktoré nemôžeme teda pripustiť. A tiež je to chyba, pokiaľ ide o prístup k priemyselnej politike. Existujú krajiny, ktoré jednoducho zodpovedajú pravidlám a štatútu trhovej ekonomiky a niektoré nie. A my predsa nemôžeme prenášať na nás náklady alebo bremeno e, dôkazu. A preto krajina, ktorá nesplňa pravidlá trhovej ekonomiky, ona musí prebrať tú tú povinnosť preukázať opak, teda bremeno dôkazu. A nemôžeme postupovať výrobok po výrobku a to náš priemysel, toto riziko jednoducho nemôže podstúpiť. V súčasnom legálnom rámci, kde sa definuje alebo kde sa nedefinuje riadne, aké sú porušenia ekonomiky alebo trhovej ekonomiky, tak nemôžeme postupovať takto výrobok po výrobku a nemôžeme teda povoliť e, udelenie štatútu, ktoré nie je stanovené na základe správnych kritérií. A potom ešte jeden odsek, e, spravodajkňa to spomenula, mnohé prvky, ktoré sú dôležité na stanovenie porušovania e, obchodných podmienok je otázka E, fiškálnej entity alebo fiškálneho pôsobenia firmy alebo e, fiškálneho zaťaženia. To, že je niekde daňové zaťaženie veľmi nízke, tak aj to môže vplývať na pôsobenie na trhu. Ale pozor, my v Európe v súčasnosti máme takúto situáciu, pretože máme také krajiny, ako je v Taliansku, kde je vysoké daňové zaťaženie a krajiny, kde je daňové zaťaženie nulové a riziko, e, že tento prvok, e, ja síce jeho podporujem, ale v súčasnom kontexte by to mohlo byť zložité. Pretože problém musíme najprv vyriešiť v Európe daňovú harmonizáciu. Ale samozrejme budeme e, pracovať na tomto návrhu na základe týchto pripomienok, ktoré som predložil. Ďakujeme pekne, pán kolega. Naozaj silný signál aby sme sa zamysleli aj nad internými otázkami v tejto súvislosti. A teraz kolega Martán, nech sa páči, ako ďalší témy spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa bál, že ste na mňa zabudli na sekundu. Takže ďakujem pekne spravodajkyni za odvedenú prácu. Rád by som zdôraznil to, že naozaj bolo eh, dobré, že eh, sme ako výbor aby sme sa mohli venovať tejto otázke, aby sme naozaj zaujali jasné stanovisko, ako to už odznelo, na ochranu európskeho priemyslu, pokiaľ ide o sociálnu, environmentálnu, daňovú, hospodárskú súťaž, aby za každým platili rovnaké podmienky. Rovnaké podmienky. Naozaj musíme chrániť záujem 28 a musíme bojovať proti tomu laissez-faire, um, nadmiere liberalizmu pretože niektorí hovoria, že na vzadnej úrovni je potrebné e, tlačiť logiku iba ceny. No a my by sme mali naozaj, ak nechceme zavrieť fabriku Európa a nepresťahovať všetko do, Euró- do, do Číny, lebo tam je všetko menej, menej lácne. Čiže naozaj e, cenová logika nesmie, nesmie prevážiť výbor ITRE a ja nechcem, aby tu boli nejaké boje medzi nami a Intou, lebo už sme, tomu boli svedk- už sme toho boli svetkami relatívne nedávno, napríklad aj s výborom INTA, takže ja nechcem viesť takéto medziparlamentné vojny, ale naozaj náš hlas musí odznieť, pokiaľ ide o túto rovnakú hospodárskú súťaž, rovnaké podmienky pre všetkých, naozaj silná pozícia, jednota z našej strany a chcem vám navrhnúť, a sa mnou budem spolupracovať s Palomou a s ďalšími zvojacami, aby sme sa k takémuto eh, stanovisku dopracovali a predložím aj viac pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pán Rybich ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že v obchode je potreba dávať pozor stále na to, že to musí byť pridaná hodnota pre obe strany. Na jednej strane spotrebitelia, ktorí výhodnými dovozmi si môžu dovoliť kúpiť viac a teda sa aj posilní importom kúpna sila obyvateľstva na druhej strane, ale zvýšenou kúpnou silou znova vystáva možnosť e, byť atraktívnejší na strane exportu. No a ak sa v exporte vytvoria nové pracovné miesta, tak zase potečú do štátnej pokladnice dane a znova sa zvyši kúpna sila. Čiže naozaj máme iminentný záujem obchod podporovať, pretože je to na prospech našich občanov. A protekcionizmus v tejto oblasti z pravidla e, je na úkor spotrebiteľov. Takže je naozaj dobré, že teraz dosť intenzívne diskutujeme o trade defense nástrojov, nástrojoch ochrany obchodu, pretože je to otázka súvisiaca s Čínou, aj s Amerikou. Počúvame, že Trump eh, teraz chce zaviesť clá až viac než 100%, aby chránil americké produkty na vlastnom trhu. Môžeme sa nad tým pousmiať, povedať, no, americkí spotrebitelia, tí budú musieť platiť o 100% viac a o to drahšie teraz budú americké produkty a dôjde k zniženiu kúpnej sily v Amerike. Ale naozaj dôležité, aby sme, aby sme si uvedomili, že napríklad minulý týždeň vo VTO došlo k podpisu dvomi tretinami aby trade facilitation, či zdušenie obchodu a korektné um, colné um, normy, aby teda sa išlo cestou deregulácie a medzinárodného štandardu. A myslím, že toto je naozaj šanca, ktorú musíme v Európe využiť, že teda táto trade facilitation, že tento akt, ktorý teda je platný, aby sa implementoval čo najrychlejšie v Číne aj v Amerike, lebo to sú dva také extrémne póly, pokiaľ ide o európske hospodárstvo našich zamestnancov, je to veľká výzva, preto vítam túto správu, pokiaľ ide o nástroje ochrany e, obchodu a teda nové nazeranie na ne. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Kolega Federle navrhuje, e, pardon, nahradza pani Mlinár, ak sa nemýlim, takže máte slovo. Áno, ďakujem pekne a ja dúfam, že kolegovia nebudú klásť nejaké ťažké otázky, lebo ja len prečítam Angelikine e, stanovisko, teda stanovisko kolegyne Mlinár. Takže ďakujem pekne spravodajkyni za odbudenú prácu. E, vítam návrh komisie, pokiaľ ide o novú metodiku výpočtu antidumpingových e, otázok, pokiaľ ide o dovoz z krajín mimo EÚ, teda hlavne ide o Čínu. Situácia je zložitá, niektoré ustanovenia protokolu končia, pokiaľ ide o pristúpenie Číny k VTO a Čína naďalej eh, je eh, predmetom intervencií a rôznych eh, trhových deformácií. Je potrebné naďalej chrániť náš priemysel pred nekalou konkurenciou a tiež máme určité záväzky v rámci VTO, ktoré musíme držiavať. Čiže je to komplikovaná situácia. Preto Pani Linár toho názoru, že je potrebné uh, využívať uh, neutrálny prístup, uh, tak ako to navrhuje VTO, súhlasí uh, so spravodajkyňou, že je potrebné, pokiaľ je členov uh, VTO, uh, zachovávať to rozlišovanie medzi trhovými ekonomikami a takými, ktoré trhové nie sú. Tento návrh je potrebné vnímať v širšom kontexte nášho cieľa posilniť obchodovanie založené na pravidlách. Sú tu však aj určité otázky, ktoré ostávajú otvorené a je potrebné ich riešiť, napríklad pokiaľ ide o úlohu európskeho priemyslu a, a možné zrušenie dôkazného bremena, respektíve jeho obrátenie. Takže e, tešíme sa na spoluprácu, na riešení týchto ešte otvorených otázov. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujeme pekne. Teraz kolega Bultikofer, v mene zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítame. Návrh zo strany komisie, pretože smerovanie je správne, ale stále tam chýba niečo, čo ako kritérium stanovil Európsky parlament ja súhlasím s kolegami, ktorí povedali, rovnako ako kolega Federle, ako náhradník za pani Mlinár. Teda súhlasím s tými, ktorí povedia, že máme také duálne kritérie, ktoré je potrebné splniť. A to riešenie, s ktorým prídeme, musí byť kompatibilné s pravidlami VTO a zároveň musí umožňovať vytvoriť efektívnu ochranu obchodu. V opačnom prípade nekalý obchod nás prevalcuje a ja osobne nie som toho názoru, že v tomto kontexte je potrebné nejako explicitne využívať kategóriu štatútu trhovej ekonomiky alebo teda netrhovej ekonomiky. Možno by sme mohli opustiť tento jazyk, ale nemôžeme sa vrátiť k bežnému spôsobu uplatňovania štandardnej metodiky. Nie. Musíme nájsť osobitnú metodiku, takú, ktorá nám umožní efektívnu ochranu pred nekalými obchodnými praktikami a teraz to dôkazné bremeno, jeho presun na európsku stranu, toto je slabšie, než by som si bol želal. Naozaj neviem, prečo by sme nemohli uplatniť rovnaký prístup ako Američania, ktorí trvali na tom, že to dôkazné bremeno zostane na tom partnerovi na tej druhej strane. Ale ak komisia a členské štáty si netrúfajú zabojovať za takéto riešenie, tak pri najmenšom to ustanovenie, ktoré predložili, musí byť utesnené. Ten jazyk, ktorý tam momentálne je použitý, nezaručuje, že tie správy naozaj v každom jednom prípade, keď budú potrebné, budú k dispozícii. Takže ak komisia nepríde s reportovaním, vykazovaním, s takýmito správami, tak nebudeme mať žiaden základ, na základe ktorého by sme mohli preukázať, že tie obchodné praktiky toho partnera nie sú v poriadku a že dochádza k dumpingu. Takže naozaj na tomto musíme popracovať. To je prvá vec. A druhá vec, druhý miesto, ktorý ja osobne vnímam, podľa prístupového protokolu s Čínou je tu aj ďalšia možnosť, možnosť využiť e, nástroje ochrany pred subvenciami. A tieto časovo nie sú ohraničené. Skrátka, ich platnosť nevyprší. Komisia o tom absolútne nehovorí. Komisia ako by sa úplne vzdávala právneho základu pre uplatnenie takýchto nástrojov do budúcna a toto nie je dobré, je to naozaj defenzívne a túto pozíciu je potrebné vylepšiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz pán Borelli v mene EFDD, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ekonomické a priemyselné dopady tejto e, témy sú známe nám všetkým. A je tu ale riziko pre mnohé priemyselné sektory v Európe s ťažkými dôsledkami tiež v sociálnej e, oblasti a v oblasti know-how. Komisia má známe stanovisko a myslí si, že viacej ako teraz sa už nedá robiť, alebo že treba postupovať rýchlo, pretože e, iní vo VTO postupujú rýchlejšie. Niektorí hovoria, že je lepšie mať neutrálne nariadenie aby sme boli schopní riešiť sporné prípady, ale toto nariadenie je politicky také e, skromné, e, sú skromné návrhy a nie sú tam jasne zadefinované tie e, významné porušenia súťaže. My oceňujeme úsilie stano, spravodajkyne upraviť návrh komisie hlavne rozlíšenie tých možností trhových ekonomik a iných a tiež e, do toho brať, alebo tiež zadefinovanie e, USA, kde figuruje potom otázka ceny energií, sociálne, fiskálne a environmentálne normy a ich dopad. Rovnako je dôležité e, uvažovať a zadefinovať presne rizikové krajiny a pôsobenie jednotlivých zainteresovaných. E, návrhy idú správnym smerom, hlavne pokiaľ ide o tie významné porušenia súťaže a zlé alebo slabé rešpektovanie, ktoré e, vychádza z toho, ako jasne zadefinujeme, kto je a kto nie je trhová ekonomika. Hlavne, keď vychádzame z odseku, e, z článku 2 odseku 5 antidampongového protokolu. Ak chceme zaviesť to rozdelenie trhovej a netrhovej ekonomiky, tak musíme vychádzať z piatich kritérií a potom dôkazné bremeno musí dopadať na toho, kto musí preukázať to plnenie piatich kritérií. A preto si kladiem otázku, že skutočne chceme zaviesť e, koncept vážnych porušení, ktorý je veľmi sugestívny, ale zároveň právne veľmi vágný. A potom, ako dosiahneme, že dôkazné bremeno bude len e, napríklad e, na tých čínskych firmách, v našom prípade v európskych firmách to nebude jasné. A aké posolstvo chceme vyslať firmám, zamestnancom, ktorí e, čakajú silné európske stanovisko. Stojíme pred dvomi cestami. Buď chceme uchovať naše priemelné a pracovné kapacity, alebo Chceme postupovať len tak vystrašene dávať e, síce možno inovatívne odpovede z právneho hľadiska, ale v skutočnosti nevieme vôbec, akým spôsobom to dopadne v prípade sporov. Jediné, čo je jasné, že v EÚ v súčasnosti majú európske firmy veľký problém e, v konkurencii s čínskymi. E, mister... Ďakujem. Pekne teraz pán Bašir. Kevin Kováca za EKR. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, že som prišiel až teraz. Naozaj e, len mi dorazilo vlak a rovno som išiel sem, takže skôr som to nestihol. Takže ďakujeme spravodajkyne GUE za odvedenú prácu. Mm, uznala sektor energie za dôležitú súčasť medzinárodného obchodu s partnermi mimo EÚ ja ako poslanec Európskeho parlamentu z Yorkshireu, to je región, na ktorý ocelárska kríza globálna e, naozaj vplýva, ja si uvedomujem tie problémy, ktoré to môže spôsobiť priemyselnému sektoru. V tejto fáze, aby sme prispeli k naformulovaniu stanoviska k tejto veľmi politickej, ale aj technickej téme, je dôležité, aby sme lepšie pochopili viacero otázok vrátane aktuálnej situácie, pokiaľ ide o prebiehajúce diskusie o prístup Číny na úrovni VTO voči našim ochranným, americkým ochranným nástrojom a ďalšia modernizácia našich nástrojov ochrany obchodu. Skladka návrh komisie, pokiaľ ide o, o tú kalkuláciu, antidumpingových marží. Ten výpočet musí naozaj zachovať a podporiť podmienky voľného obchodu vo vzťahoch EÚ-Čína, pričom musí byť plne v súlade s pravidlami VTO pre nás e, dumping a podobné nekalé praktiky v dôsledku zásahov vlády do e, mechanizmu voľného trhu. S takýmto budeme skončovať e, producenti všetkých veľkostí na všetkých úrovniach v hodnotovom reťazci sa musia dodržiavať, samozrejme, sa musia dodržiavať samozrejme rámca E, zákonného a regulačného. Čiže naozaj rovnaké podmienky pre všetkých tak aby niektoré oblasti nášho trhu e, nebolo potrebné zatvoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší kolega. Ešte by chcel niekto vystúpiť v tejto diskusii. Nevidím nikoho. Pán Miller z DG Trade Európskej komisie. Máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, ospravedlňujem sa, že som prišiel e, neskôr. Komisia by rada poďakovala spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Radi by sme upozornili na tri zo štyroch prvkov návrhu, ktoré už sú aj v návrhu komisie. A my e, s týmito návrhmi, ktoré sú, nemáme problém. Preberiem tie štyri body. Prvý bod – ktorý spomenula aj spravodajkyne, sa týka definície zásadného narušenia trhu a to by sa malo týkať aj energie. Po druhé, nízke dane a environmentálne a pracovné náklady. Po tretie, pracujúce a odbory. A po štvrté, ako zaobchádzať s netrhovými ekonomikami, ako sú napríklad Čína alebo Vietnam pri pri budúcich e, vyšetrovaniach, obchodných vyšetrovaniach a sporoch. Pokiaľ ide o ten prvý bod, energetiku a vaše pripomienky, by komisia rada zdôraznila, že energia je samozrejme dôležitým e, faktorom nákladov na výrobu a preto e, sa to bude samozrejme skúmať, keď sa, bude, keď sa budú vyšetrovať porušovania trhu. Po druhé, pracujúci a dane aj tie budú začlenené, pretože sú dôležitou súčasťou nákladov na výrobu. Dane sa budú sledovať, ak by boli, mali narušujúci charakter. Typickým príkladom by boli napríklad e, dane e, na vývoz. To je klasický spôsob využívania daní k narušovaniu hospodárskej súťaže, toho by sa to týkalo. Pokiaľ ide o ekologické štandardy, tam je to trochu delikatnejšie, pretože na medzinárodnej úrovni tak nemáme nejaký žiadny takýto uznávaný zoznam ekologických štandardov a to je práve ten problém. Komisia by rada poukázala tiež na to, že antidumpingovú metodiku v súčasnosti máme a zahrňa aj ekologické náklady a náklady na pracovnú silu. Hlavne keď sa počíta to rozpetie škôd, ktoré toto narušenie môže spôsobiť, pretože to zahrania celkové výrobné náklady a to sa týka a tam sú začlenené aj náklady priemyslu na dodržovanie pracovného práva a ekologických štandardov v EÚ. A k tretiemu bodu, ktorý e, spravodajkyňa navrhla, a síce záujmy pracujúcich a postoje odborov. a to sa týka testu záujmu odborových zvazov, ale to v návrhu komisie z novembra tento návrh tam nefiguruje, ale čo sme chceli našim návrhom dosiahnuť je to, že úloha pracujúcich je súčasťou paralelnej modernizácie a teda pracujúci a odborové e, zvazy, e, zväzy sú zachytené v tejto oblasti a dúfame, že takýmto spôsobom e, to bude dobre fungovať a tiež dúfame, že trialóg začne čím skôr, niekedy v marci. Alebo do... A teraz k členom VTO, ktorí nemajú štatút trhovej ekonomiky. Pre Európsku komisiu to je problematická časť tohto návrhu a týka sa to článku 27 pôvodného nariadenia. Komisia je toho názoru, úprimne povedané, že nie je úplne dobrý nápad sa tohto návrhu držať, pretože by to znamenalo, že by sa nič nezmenilo pre členov VTO, ktorí nemajú trhovú ekonomiku. Komisia tento návrh predložila, aby sme mali nástroj, ktorý nerozlišuje medzi krajinami a členmi VTO, ktorí majú alebo nemajú trhovú ekonomiku. Komisia si myslí, že takéto právne rozlišovanie by dostatočne neodrážalo porušenie hospodárskej súťaže, ktoré stoja za tými neférovými obchodnými praktikami. A z návrhu tiež jasne vyplýva, že štatút trhovej ekonomiky týmto ničím ani nikomu neprisudzujeme. Ale táto jedna malá nezhoda si myslím, že e, neporušuje vôbec to dobré svetlo, v ktorom vidí e, komisia prácu spravodajkyne. Ďakujem. Pani spravodajkyňa Bermecho. Chcete? Pán Martin, chcete ešte niečo dodať? Nech sa páči. Predtým, ako urobí um, záverečné poznámky spravodajkyňa, nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Chcel som vystúpiť ešte pred pani Bermecho López Nechcem tu diskutovať teraz, nie je to ten správny čas. Ako som už povedal, predložím niekoľko pozmeňovacích návrhov, ale zareagoval by som na komisiu a nesúhlasím s tým, keď hovorí, že neexistujú medzinárodné dokumenty, ktoré by umožnili v úvodzovkách vysledovateľnosť environmentálneho aspektu. Ja si myslím, že hovoríte mimochodom aj o CO2, ale Hovoďme o tom, lebo to je aktuálna téma, ak dovolíte. Existuje v mnohých celosvetových eh, firmách, či už je trhová alebo netrhová ekonomika, existuje eh, taký technický list alebo zoznam technických kritérií, klient si to vyžaduje, kde sa to vyrobilo, ako sa to vyrobilo, kto kto sa toho zúčastnil, aká energia sa spotrebovala a tak ďalej a tak ďalej a snaží e, k tomu dodať len jeden riadok, toľko CO2 emisí bolo uvoľnených pri výrobku, pri vyrobení tohto výrobku, ak by bola politická vôľa, takýto technický dokument alebo register už existuje, a samozrejme na to je potrebná tá politická vôľa. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne všetkým za túto diskusiu aj za komentáre. Je jasné, že všetci sa chceme posunúť vpred, aby sa vylepšili multilaterálne obchodné vzťahy, aby sme zabezpečili e, kvalitnú a zdravú hospodárskú súťaž na medzinárodnom trhu a chceme také obchodné normy, aby náš priemysel a naši členovia, naše e, firmy prekvitali. To je samozrejme aj zmysel našej práce a nášho návrhu. Nejde tu o to, aby sme tu uzatvárali nejaké možnosti. My sa skôr snažíme o to, aby sme mali čím viacej možností pre náš priemysel a neobmedzovať ho či už v tom trhovom kritériu alebo v oblasti narúšania cien alebo narúšania pravidel v cenovej politike. Myslíme si, že všeobecne je možné dosiahnuť pokrok. Uvidíme ostatné body. E, v rozprave o pozmeňovacích návrhoch bude tá príležitosť na to, aby sme ďalej spolupracovali a aby sme sa dohodli aj na tomto stanovisku. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Deadline na pozmeňovacie návrhy je 15. marec 2017 o 13. hodine. Máte o hodinu viacej než obvykle, bo obvykle to býva o 12. Takže máte vlastne strašne veľa času. Len by som ešte pripomenul, že koordinátori sa stretnú zajtra od 9. a my všetci ostatní až o 10. Budeme hlasovať a po obede, a to je veľmi dôležitá informácia, zajtra po obede začneme o 15.45, nie o 15.00 a to v miestnosti 5B001. To je vlastne nad nami. Niekoľko poschodí vyššie. 5B001. 15.45 a zajtra ráno o 10.00 hlasujeme, takže uvidíme sa zajtra. That's it.